Hopsa. Das ist aber nie Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten. Ctení kolegovia a kolegyne, poprosím vás, usaďme sa, otváram zasadnutie. Dámy a páni, ctení kolegovia a kolegyne, sedím Eh, vzhľadom na problémy a krízu s migrantami, ktorú tu máme, stojíme pred veľkými problémami a zvládneme ich iba spoločne, ak budeme solidárni. A preto budeme hneď teraz hlasovať o núdzovom opatrení, pokiaľ ide o presídlenie 120 tisíc eh, žiadateľov azyl,